Ak nebudú k tomu výhrady, budú považovaní e, títo poslanci za schválených. Výbor pre životné prostredie e, tiež predložil korigendum k textu, ktorý prijal parlament 3. júla. 3. júla 2013, zmysle článku 216 e, e, sa to považuje za schválené, pokiaľ do 24 hodín od oznámenia mm, nie je predložená žiadosť politickou skupinou alebo aspoň 40 poslancami, aby sa o tom hlasovalo. Korrigendum je na stránke Seanson Direct a názov bude v závislosti z tejto schôdze. Po prerušení e, zasadajúceho obdobia parlamentu som